Ďakujeme rade, ďakujeme pani Panajotovej. Týmto je rozprava uzavretá. A teraz podľa pravidla 137 odseku 2 rokovacieho poriadku som dostala žiadosť od výboru FAM, aby sme e, zo, zo strany Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru spolu s ním riešili to, čo sa deje na trhoch. Politické skupiny v rámci 20 hodín dosiahla sa politická podpora, inak sa predloží táto vec na schválenie. Musíme požiadať o, takýto, o takúto procedúru. A teraz prechádzame na ďalší bod na programe ktorým je vyhlásenie komisie a rady ohľadom nadväzujúcich krokov po e, tom po čine e, skupiny tzv. svorky v Španielsku, ako prvá bude hovoriť e, pani predstaviteľka rady, pana Jotová. Ďakujem. Pani predsednička, vážení poslanci,